relácii pre verejnoprávne vysielanie. Odovzdávam hneď slovo autorovi, pánovi Vyserovi na 5 minút. Mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris. Pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Pani komisárka Kroes dnes žiaľ nemohla prísť. Želám jej skore uzdravenie. Z politického hľadiska nezdieľam váš názor, keď ide o vaše plány, pokiaľ ide o verejné vysielanie. S pani Jeronimo a s ďalšími kolegyňami som zorganizoval minulý týždeň vypočutie na tému oznámenie komisie o rozhlasovom vysielaní. Tento celý sektor, ako aj členské štáty, avizovali obrovský záujem aj z eh, DG hospodárska súťaž, tam bolo veľa zástupcov, to znamená, že táto téma je vnímaná ako mimoriadne dôležitá. Generálny riaditeľ spomínaného riaditeľstva sa zúčastnil tohto vypočutia. Ide tu o revíziu ustanovení o podpore verejného vysielania. To, čo predkladá komisia, je nepriateľné, pretože takéto vysielanie zohráva veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o mediálny pluralizmus, pokiaľ ide o zachovanie kultúrnej diverzity. Naozaj veľa kritiky vám e, musím na, tejto miere, na, tejto, na tomto mieste odovzdať. E, takéto vysielanie je národnou záležitosťou, to znamená, že národné orgány musia byť smerodatné, nie komisia. Toto je takto uvedené aj v Amsterdamskom protokole. Členské štáty organizujú a financujú podľa vlastného uvaženia verejné vysielanie. Plány pani komisárky Krös otriasajú princípom subsidiarity pretože by mala európska úroveň nahradiť úroveň národnú. A mňa to naozaj prekvapuje, pretože ide o liberálnu komisárku. Druhá vec, mám určité obavy, pokiaľ ide o predložený návrh. Ide tu o návrh ex ante hodnotenia. Komerční, komerční vysielatelia e, dostávajú možnosť zasahovať takéhoto rozhodovania. Je to v prospech trhu? Kladie sa tu otázka, či malé, malí vysielatelia majú naozaj to prostriedkov na takéto aktivity. Kto zaplatí tie náklady? Bude to štát, budú to daňoví poplacovia a tak ďalej. Celé toto skúšanie je nerealistické a ten obsah neobsahuje žiadnu flexibilitu členské štáty možno vôbec nebudú schopné implementovať všetko to, čo tento návrh predpisuje. Takže naozaj tu otázka, či takéto hodnotenie ex ante dopadov na trh má vôbec nejakú pridanú hodnotu, či to nepovedie k tomu, že e, komerční operátori budú mať veľké výhody. Tretia vec. Verejní vysielatelia nemajú rovnakú štruktúru. Sú tu veľké rozdiely, sú tu rozličné systémy vysielania, odlišná, e, veľkosť je odlišná, samozrejme, že aj kulturálne a jazykové rozdiely sú tu dané to, čo sa tu navrhuje, je štandardným riešením. Jedno riešenie pre všetkých a to skrátka fungovať nemôže. Sú tu rozdiely, ktoré je potrebné zohľadniť. Dobre, toľko k obavám. Dovolte mi ešte vás poinformovať o tom spomínanom vypočutí. Toto zorganizovala EPP. Návrh e, komisie, respektíve, respektíve vystúpenie komisie bolo veľmi pozitívne, pretože komisia sama priznala, že ten návrh je príliš komplexný, že je potrebné ho upraviť. E, samotný generálny riaditeľ povedal, že konečné znenie oznámenia sa zrejme presunie až e, za 5. marec, takže príde až po 5. marci, kedy e, sa súčni ďalšia konzultácia a po tomto, po tejto konzultácii potom komisia na základe nových informácií príde s novým návrhom. Eh, teda tohto, to konečnej verzie oznámenia. Toto je naozaj veľmi dobrá správa zo strany komisie. Preto ma prekvapilo, teraz z toho by malo vyplývať, že komisia je skrátka konečne ochotná otvoriť oči, otvoriť uši a počúvať všetkých aktérov. A teraz moje otázky na komisiu, teda samotné otázky, ktoré chcem položiť. Poprvé, pokiaľ ide o, o toto, túto štúdiu, tieto skúšky e, zo strany nezávislých e, orgánov, bude komisia na tomto naďalej trvať. To prosím postupte pani e, Kroes, či to na tom komisia trvá alebo nie nezávislý e, dohľad a nezávislé testy. Ďalšia vec, technická neutralita. Ako ju chcete zabezpečiť? Text, ktorý tu máme k dispozícii, totiž znamená, že sa tu rozlišuje medzi súčasnými zariadeniami a tými, ktoré ešte len vzniknú. A potom ešte tretia otázka. Chcel by som sa spýtať komisie, či je ochotná, keď budú k dispozícii nové informácie, prísť s novým návrhom. A ešte štvrtá otázka ako komisia pristupuje k rozhodnutiu súdneho dvora, pokiaľ ide o TV2, dánsky vysielač. E, zohľadníte to a ak nie v tejto legislatíve, tak kde potom? A potom ešte posledná otázka, piata, ako chcete zapojiť Európsky parlament v plnej miere do prepracovania oznámenia. Ja eh, si slúbujem dobrú spoluprácu medzi komisiou, parlamentom a členskými štátmi, aby to oznámenie bolo vysokej kvality. Pani komisárka, máte slovo. Pani predsednička, ako sa už eh, povedalo, moja kolegyňa pani Cruz mala menšiu nehodu a to je dôvod, pre ktorý nemôže byť s nami. 4. novembra 2008 komisia uverejnila eh, návrh nového oznámenia o vysielaní. My berieme vážne proces širokých konzultácií. Výbor parlamentu pre kultúru a vzdelávanie naplánoval vypočutie na 5. marca a ako sa už povedalo, e, skupina EPPED už e, vo štvrtok minulý týždeň konala takéto vypočutie v prítomnosti generálneho riaditeľa pre hospodárskú súťaž Filipa Loa. Tento dialog medzi komisiou a parlamentom je dôležitý my sme pripravení vypočuť si a odpovedať na vaše otázky. Vieme aj to, že parlament vyriešil v septembri 2008 e, a rozhodol sa, že štátna pomoc pre verejných vysielateľov sa má poskytovať s cieľom umožniť im plniť ich úlohu v dynamickom prostredí s tým, aby sa verejné financie nevyužívali z dôvodov politických a ekonomických e, e, nutností. Verejnoprávne vysielanie je veľmi dôležité. Duálny systém vysielania je um, hodnotou európskej mediálnej scény a je potrebné ho zachovať na všetkých platformách. Preto uh, Cieľom tohto oznámenia je konsolidovať e, postupy používané e, v oblasti štátnej pomoci. E, tento návrh zabezpečuje, aby naše pravidla odrážali rýchlo sa meniace mediálne prostredie. Cieľom je modernizovať komunikáciu, zvýšiť transparentnosť, ako aj právnu istotu. Návrh oznámenia vysvetľuje, že verejní vysielatelia, verejnoprávni vysielatelia e, majú poskytovať audiovizuálne služby na všetkých mediálnych platformách, ale zároveň súkromní e, prevádzkovateľia by mali byť dostatočne motivovaní, aby takisto zostali na trhu. Má to zabezpečiť aj tzv. amsterdamský text, hovoriaci o mediálnych službách krajinách e, amsterdamský test. Prečo e, máme používať takýto test? E, cieľom tohto testu je zamedziť zásahu komisie. Komisia dostáva čoraz väčší počet stiažností o prípadoch, kde aktivita verejnoprávnych médií nemá jednoznačnú hodnotu pre občanov Komisia sa však domnieva, že opakované zásahy do tohto sektora nie sú v súlade s duchom subsidiarity a preto si želáme, aby členské štáty sa podelili s komisiou o zodpovednosťou na, o kontrolu e, dopadu e, verejnoprávnych vysielateľov Amsterdamský test e, má zabezpečiť, aby e, verejnoprávne vysielatelia e, zodpovedali požiadavkám a aby sa obmedzili škody pre súkromných vysielateľov. Nemôžeme súhlasiť s tým, že amsterdamský test predpokladá aj nezdôvodnené administratívne zaťaženie. Samozrejme, každý test predpokladá istú prácu, ale táto je, musí byť minimálna a nevyhnutná. Tento test je potrebný pre dôležité a skutočne nové služby. Tu v našom návrhu sa ponecháva značná miera voľnej úvahy pre členské štáty, ktoré môžu rozhodnúť o tom, či sa nová audiovizuálna služba má skutočne otestovať. Po druhé, e, pilotné projekty sa vynímajú z týchto protestov. E, nové médiá sa, s novými médiami sa experimentujeme bez akýchkoľvek takýchto predbežných testov, čo znamená, že médiá majú plnú slobodu pri výbere e, a rozhodnutí o tom, či sa bude aplikovať tento test. Menšie členské štáty, ako je Belgicko a Írsko, už teraz takéto testy používajú. Riešenia, ktoré mm, mm, využívajú tieto strán, krajiny, zodpovedá ich zdrojom. V skutočnosti nie je možné porušovať redakčnú slobodu. Tento test iba vyžaduje, aby e, verejná služba splňala sociálne demokratické potreby spoločnosti a aby dopad na trh bol primeraný na zabezpečenie redakčnej nezávislosti, tak tiež v tomto návrhu umožňujeme, aby pri, za niektorých e, okolnostiach e, tento test uskutočňoval samotný vysielateľ. Aby som to zhrnula, poviem, že amsterdamský test sa musí vnímať ako príležitosť a nie ako hrozba. Pomôže zachovať pluralizmus médií v novom prostredí, tým, že zabezpečí spravodlivosť a istotu pre komerčné médiá, e, vrátanie e, internetových novín a našich vynikajúcich verejných médií. Ďakujem pekne. Thank you, madame. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz predstaviteľ jednotlivých politických skupín, najprv menej skupiny EPP a skupiny ED, Evo Pelot. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, dobrý večer, e, milí kolegovia, vážená pani komisárka. V prvom rade by som chcel poprieť pani Krúz, aby sa rýchlo uzdravila. Počuli sme, že sa niekde pokouzla a tešíme sa na to, že čoskoro uvidíme pani Krúz e, absolútne zdravú. A teraz k veci. Vieme, že komisia chce vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky subjekty pôsobiace v oblasti audiovizuálneho vysielania, či už pre súkromný alebo verejný sektor a je veľmi dôležité, aby sme mali vyvaženú ponuku na e, náležitej kvalitatívnej úrovni. Hm, e, to, čo povedala pani e, spravodajkynia a to, čo navrhuje komisie, nie vždy zodpoveda týmto princípom E, trhový test, ako to navrhujete, sa uplatňuje v Belgicku, ako ste správne e, uviedli, ale je to predsa len mm, vec, ktorá má viac nuancí. E, využili sme E, hodnotenie dopadov, e, ktorú uskutočnili samotné e, vysielajúce spoločnosti, ale nie v tom režime, ako to navrhuje komisie. Takže máme trošku iný obraz, ako to, čo ste popísali. Dovolte, aby som povedal, čo, aké výhrady máme v našej skupine, mám ja osobne. Hlavne ide o to, že je to v rozpore s Lisabonskou stratégiou. Vo viacerých členských štátoch verejné vysielacie organizácie sú katalizátorom inovácií v médiách. A tak by to malo aj zostať. Myslím si, že to, čo robíme teraz, určitým spôsobom e, e, nutí e, týchto vysielateľov e, e poradiť si s byrokraciou Teraz existujú nové platformy a všetky tieto technické investície sú veľmi nákladné. Treba ich e, e, náležitým spôsobom rozdeliť s tým, aby verejné a súkromné organizácie mohli súbežne vyvíjať tieto e, platformy a ponúkať nejaký informačný obsah. Iba v tom prípade spotrebiteľ bude mať maximálny osoch z tohto riešenia. Nechcem, aby ste nás nesprávne pochopili. Chceme, aby sme mali vyváženú konkurenciu, hospodárskú súťaž medzi súkromnými a verejnými vysielacími organizáciami. A jedni aj druhí mali by mať svoj priestor a možnosť vytvárať e, vysokokvalitatívny obsah. Samozrejme, ehm, verejné organizácie musia sa zodpovedať za verejné prostriedky, ktoré ich podporujú. To je správne, ale nemyslím si, že návrh komisie je ten najoptimálnejší. Ak by som spomenul BBC, ehm, britskú ehm, vysielaciu korporáciu, ak sa pozrieme na vynikajúce produkčné distribučné metódy, ktoré sa im podarilo zrealizovať, Myslím si, že to by bolo pre nás dobrým príkladom do budúcnosti. E, e, pani Katerina e, má celý 3 minúty, zastupuje skupinu socialistov. Ďakujem veľmi pekne pani Vasiliu. Prajem vám šťastlivý nový rok a tiež rýchle vyzdravenie pani Kros. Ide o vysielacie spoločnosti a francúzske predsedníctvo e, si to stanovilo ako prioritu a to je veľmi dôležité pre budúcnosť, totiž postavenie mass médií na národnej a medzinárodnej úrovni. Zároveň je to tak, že pri prepracovaní balíčka Telekom sa na európskej úrovni e, menia predpoklady pridelovania e, vysielacích frekvencií a na to nemôžeme zabudnúť pri tom, e, že to má dopad aj na financovanie, najmä v budúcnosti. A tieto služby treba tiež deregulovať. Verejné a hospodárske služby sa pritom nesmú zabúdať. To má teda vynimočný význam. Je nám zrejme, že diskusia je dôležitá najmä pokiaľ ide o verejnoprávne médiá, pretože to je dôležitá súčasť každého členského štátu. A najmä, keď ide o e, menších poskytovateľov ale aj títo majú veľmi dôležité verejnoprávne poslanie. A tieto vysielacie služby sú zakodované v amsterdamskom e, protokole a tiež dohovore z roku 2001. Existuje teda platforma, ktorá definuje úlohu verejnoprávnych médií. Teraz ale hovoríme o e, poskytovaní dotácií z verných prostriedkov. A to ste povedali, že to má isté dôsledky, často aj nechcené. A často to býva tak, že tu existujú partnerstva medzi verejnými a e, súkromnými vysielateľmi ale nemožno si to zamieňať, e, pokiaľ ide o poskytovanie verejných financií. To znamená, že verejnoprávne e, televízie alebo rozhlasové stanice e, sú vo verejnej právnej službe, ale môžu si účtovať len niektoré služby. A tu je dôležité, aby boli správne koncipované aj národné zákony. A nesmieme tiež zabudnúť, že popri verejnoprávnych inštitúciách tu máme aj súkromné inštitúcie, ktoré sú dôležité pre celkový trh. A pán predseda, chcem ukončiť jednou otázkou. Ako to je vlastne s dotáciami z verejných zdrojov. Môže to viesť ku istým ťažkostiam, pretože na jednej strane e, tu máme princíp subsidiarity a na druhej strane tiež zvláštne postavenie týchto služieb na národnej úrovni. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme aj v súvislosti s medzinárodnými vzťahmi diskutovali o tejto otázke a musíme dávať pozor, aby sme nevytvorili príliš prísne zákony. A ďakujem. A teraz dve minúty pán Ignacio Cardans. Ďakujem, pokúsim sa byť stručný a začnem e, tiež s tým, e, že e, pozdravím komisárku Cruz a zaželám jej, aby sa rýchlo zotavila z tohoto pádu. Tu nebolo veľmi posolené hodníky tu na, no, dúfam, že inde boli. Tu debatu, ktorú tu vedeme, je veľmi dôležitá a preto zásadný motív tejto debaty je, aby sme žiadali od komisie. Nie musíme mať jasné, že e, predtým, ako e, sa sformalizuje táto komunikácia od komisie, e, budeme môcť naozaj počať tu nás debatov pretože e, o čo tu ide, e, to nie je len e, náš model televízie, ide tu oveľa viac, pretože um, televízia, ako všetci vieme a ako sme vedeli aj počas debaty, sa o audiovizuálnych službách už nie sú vďaka tomu televízie také ako predtým, ale sú to skutočnosti tvorcovia obsahu, ktorí ho šíria prostredníctvom lineárneho a nelineárnej platformy a toto všetko e, je e, dokonale prepojené z jednej či druhej strany a preto, keď hovoríme o e, verejných službách televízie a rádia, už sa nemôžeme venovať tejto debate tak, ako keby to bola téma v 70. alebo 80. rokoch a preto tá debata, ktorú musí prebeť, pre, prebehnúť, musí pamätať na to, že nie všetko, čo dnes nazýva ako verejná služba, je naozaj verejná služba, nie je to, čo sa robí všetko z verejných peňazí, naozaj má ten zmysel verejnej služby. A, a myslím, že e, tiež dobre chápem niektorých naš, mojich e, kolegov poslancov, e, ale ide o to, že televíz, verejná televízia má obrovskú dôležitosť, aby chránila našu kultúrnu a jazykovú rozhodnosť a tiež, aby podporovali skutočnosť našich spoločností, pretože tu nejde len o priamy zisk týchto z televízie. A preto túto finančnú rovnohu musíme chrániť a musíme hľadať nové finančné modely a musíme byť kreatívni a musíme viesť tú debatu, ale nemôže to urobiť tak, aby sme ohrozili to, čo je obrovské obrovsky dôležité pre naše spoločnosti, ako sú e, terajšie verejné televízie. Ďakujem Ignácio teraz v mene e, zelených e, ALDE kolega Trupel na 1 minútu 30 sekúnd. Zastupca komisie, kolegyne, kolegovia, komisia Barroso si ako jeden zo svojich veľkých cieľov stanovila e, odstrániť prílišnú reguláciu na európskej úrovni. Ale pri tom, čo ste teraz povedali, získa dojem, získame dojem, že to práve robíte. A pri vypočutí e, v skupine EPP e, sme nadobudli obavy, že príliš zasahujete do kompetencií členských štátov a to, čo je na stole, to je prílišná regulácia je dôležité, aby sme našli rovnováhu medzi možnosťami rozvoja verejnoprávnych eh, vysielateľov a súkromných vysielateľov. A to práve v dobe digitálneho vysielania je dôležité, aby Eh, verejnoprávne eh, stanice sa starali o kultúrny rozvoj, o súdržnosť spoločnosti a títo musia mať možnosti na rozvoj a to žiadame aj v rámci Lisabonskej stratégie. Keď eh, tomuto, toto neumožníme verejnoprávnym staniciam, tak ich urobíme, z nich urobíme dinosaurov, ktorí nebudú možno sa môcť rozvíjať. Naša v rámci e, hospodárskej krízy e, je nám jasné, že musíme trhy deregulovať, musíme e, ich deregulovať sociálne, hospodársky. A to platí aj pre tento vzťah pre súkromné a verejnoprávne stanice, ak chceme, aby sa úspešne vyvíjali v digitálnom veku. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Erik Majer, dve minúty. Vážený pán predseda, verejné pranie e, vysielajúce e, stanic e, a organizácie existujú už 18 rokov a ich úlohou je poskytovať verejnosti informácií. Ich stále existencie je možná, pretože verejné zdroje poskytujú im peniaze formou osobitných daní a v niektorých prípadoch tieto finančné prostriedky sa doplňajú aj príspevkami e, vysielajúcich organizácií. Tak sa tomu e, e, stalo a už počas viacerých rokov v Holandsku a preto štát nabadá verejnoprávnych vysielateľov, aby zarábali peniaze či už prostredníctvom reklamy alebo nabadá ich k tomu, aby pripravovali informačné a audiovizuálne materiály knihy a aby ich zverejňovali za účelom e, e, generovania prostriedkov. Takisto za účelom vytvárania väzeb medzi divákmi a verejnoprávnymi vysielacími e, organizáciami. Samozrejme, v takýchto, za takých, týchto podmienok Ehm, súkromné vysielateľe sú v nevýhode, pretože nemôžu používať verejné prostriedky. A preto vyvstáva otázka, či musíme založiť e, samotnú existenciu verejnoprávnych e, vysielajúcich organizácií na základe ich e, prospechu pre spoločnosť, alebo tým, že budeme deformovať trhové prostredie. Je tu určitý rozpor medzi súkromnými a verejnoprávnymi záujmami. A Európska komisia by mala reagovať na všetky tieto e, výzvy. Budúcnosť e, verejnoprávnych e, vysielateľov do značnej miery závisí od toho, aby mali slobodu a to nesmie byť obmedzené iba snahou o prospech a zisk súkromných vysielateľov. Ja už som dlhší čas žiadal od komisiu, aby stiahla tieto návrhy, proti ktorým sa vyjadrujú viaceré členské štáty. Podľa mňa to je jediná jediné možné e, e, e, riešenie. Súhlasím s tým, čo povedal viacerí rečníci dom mnou. Ďakujem. A teraz pán Mavromatis, tri minúty. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, milí, ako už povedali kolegovia, ktorí podpísali túto otázku, a ako to povedali počas verejného vypočutia viacerí rečníci, je potrebné, aby e, e, verejná právna televízia sa vnímala ako určitá ponuka pre občana. A to musí byť pre, e, premietnuté z funkčného hľadiska. Verejný dialog a mnohorakosť, rozmanitosť programov by mali byť využité na ochranu kultúrnej identity e, každého štátu a na podporu e, novovznikajúcich technológií v rámci e, rozumnej hospodárskej súťaže komisia um, um, poukazuje na nové možnosti, ako chrániť verejnoprávnu televíziu. Je jasné, že treba určiť e, verejnú požiadavku, verejnú e, úlohu a s tým, aby sa efektívnejšie využívali verejné prostriedky e, vo verejnom rozhlase aby nevznechali nejaké komplikácie z hľadiska transparentnosti pri používaní týchto finančných prostriedkov v žiadnom prípade nesmie dochádzať k e, e, veľkým nákladom na byrokraciu zo strany jednotlivých štúdií. E, dochádza k rozmahaniu masovo prostriedkov a treba zabezpečiť efektívnu finančnú kontrolu. Títo organizácie zohrávajú dôležitú úlohu z hľadiska kultúry a musia poskytovať e, veľmi kvalitné programy a na druhej strane e, musia, e, musíme zabezpečiť aj rovnosť konkurenčných podmienok pre ostatných vysielateľov. Samozrejme, všetké vysielajúce organizácie ukazujú programy, ktoré sú vo verejnom záujme, či už ide o e, olympijské hry alebo futbalové stretnutie. E, samozrejme, že treba vynakladať aj viac e, prostriedkov na takéto podujatie. A E, niektoré iné e, programy e, diváci nemôžu príjmať vo verejnej televízii. Samozrejme, nesmieme zabudnúť aj na záujmy súkromných vysielateľov. Verejno právni vysielateľe samozrejme nesmú byť podceňované, pokiaľ ide o ich úlohy musia splňať všeobecné záujmy a chceli by sme vyžiadať eh, komisiu, aby zohľadnila tieto potreby. Ďakujem pekne, pán Mavromatis. A e, teraz uh, sa tiež pripájam k uh, žiadostiam o uh, rýchlo uzdravenie um, pani komisárky. Chcem uh, povedať niečo o znamení k vysielaniu. Uh, ja v prvom rade chcem povedať, že um, podľa mňa je pozitívna uh, táto revízia, ktorú iniciovala komisia. Uh, v tom zmysle, uh, pokiaľ uh, umožní uh, prispôsobiť um, obsah um, komunikácie na, e, naredenie spoločenstva tiež, pretože zachová e, tie e, zásadné osy komunikácie z 2001, e, ktoré e, vyjadrujú e, nevy, nutnú úlohu, ktorú musia zohrávať verejné právne médiá e, pri podpore demokracie a pluralizmu. Chcem však spomenúť obmedzenia verejnej služby, ktoré predstavujú príslušné verejné právne orgány, ktoré musia tiež e, zabraniť e, deformácie e, verejne, slobodnej hospodárskej súťaži. tiež musíme hovoriť o existencii vonkajšieho dohľadu nad týmto vyšlením, ktoré tu musí zahrať kľúčovú úlohu orgánov, ktoré regulujú audiovizuálne vysielanie pozitívne hodnotím eh, ex ante kontroly pri poskytovaní nových služieb eh, zo strany verejných vysielateľov ale vždy sa musí zachovať dostatočný stupeň prúžnosti, ktorý umožní eh, jeho prispôsobenie na institucionálny model každého štátu, ako aj eh, jeho progresívne príjmanie. A nakoniec eh, musíme osobitne opatrne skúmať možnosť, že určité služby, vrátane verejnej audiovizuálnej služby, môžu byť predmetom odplaty alebo môžu byť komerčnej povahy vzhľadom na to, e, že e, verejné audiovizuálne služby musia byť e, poskytované zdarma. Očakám, že komisia zohľadní tieto komentáre. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pani poslankyňa Ike Vandenburg, 3 minúty. Ďakujem. Je jasné, že tu ide o napätie medzi verejným zájmom a úlohou v spoločnosti e, proti úlohe e, slobodnej e, hospodárskej súťaži a fungovania voľného trhu. Hranice medzi vysielaním v verejných službách a súkromným vysielaním, ale aj ostatnými médiami sú stále viac skreslené a to je hlavne tomu, keď ide o nové médiá, ako sú internety, iPody, SMS-ky a tak ďalej. Ako niektorí ľudia povedali, verejné vysielanie eh, často hlavným aktorom inovácií eh, v eh, službách, ale toto je dopad, ktorý je cezhraničný a je v rôznych mediálnych sektoroch. Preto je dôležité, aby sme mali súlad medzi oznamením o komunikáciou o vysielaní a službami vo verejnom záujme. A toto je dôležitá vec, ktorú sme riešili v výbore pre hospodárstvo v tomto parlamente. Obzvlášť e, socialistickí členovia tohto výboru zvorazňovali, e, že e, je dôležité vytvoriť väčšiu právnu istotu pre služby vo všeobecnom ekonomickom záujme a preto by sme radi videli rámcov direkt smernicu a sektorovú legislatívu o tejto téme, ktorá sa rozhodne na politickej úrovni. konzultáciu návrhu oznámenia, ktoré máme teraz pred sebou a ktoré predložila komisia, e, môže byť pripomienkované do 15. januára a myslím, že je dôležité, aby sme vyslali opäť e, jasný signál pre nás, e, socialistov, je dôležitý tento horizontálny všeobecný rámec, ktorý bol dôležitým nástrojom, preto aby sme tam umiestnili diskusiu o verejnom vysielaní zo širšieho kontextu. Preto je dôležité vidieť, že kto bude rozhodovať o pravidlách a aká bude rovnováha medzi pravidlami, medzi týmito trhovými záujmami a verejnými záujmami. A e, ja um, mám z toho e, taký pocit, že trh, o ktorom hovorí komisia v komunikácii, by e, mal sa zaoberať e, trhovými a komerčnými úvahami miesto verejných úvah a toto je presne to, čo bolo našim zámerom. pri týchto horizontálnych pravidlách o službách vo všeobecnom ekonomickom zájme. A preto som prekvapená, že PP sa teraz tak veľmi sústredí na tieto špecifické veci pričom e, dosť váhali e, pri podpore našej výzvy na e, tento všeobecnejší ramec, pretože to je jasný príklad, že aj v tomto prípade pre vysielanie ak nemáme širší a jasný rámec, ktorý kladie väčší dôraz a e, dominantnosť na aspekty e, verejného zájmu, vždy to budú trhové záujmy, ktoré budú dominovať v takejto diskusii. Takže chcel by som využiť tú príležitosť, aby som zopakoval našu výzvu pre, e, tento rámec v službách v e, všeobecnom ekonomickom záujme, ktorý by mal znovu nastoliť rovnováhu medzi týmito záujmami v prospech verejného zájmu. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Bas, pán poslanec Paskort, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Verejnoprávny rozhlas, televízia e, sú zástupcami kultúrnej e, mnohorakosti v Európe a takto to vyjadruje aj e, komisia, nie sú to moje slova. Hovoríme o tom, že tie, títo vysielateľa pracujú vo verejnom záujme a teraz sa to ale zmenia. Ja si nemyslím, že je dobré, keby Brusel chcel niečo predpisovať členským štátom, ako majú verejnoprávne vysielanie organizovať. To treba e, posudzovať na národnej úrovni, ako sa najlepšie bude tu slúžiť e, verejným záujmom. A chcem tiež povedať niečo o byrokracii. Ja to považujem za dobré, keď sa veci kontrolujú, ale musíme sa postarať o to, aby sme e, členským štátom nespôsobovali väčšie náklady. Napokon si myslím, že by sme nemali rozlišovať medzi starými a novými službami pretože aj v praxi vidno, že sa to navzájom prelína. To nie je čierno-biele. Staré e, služby sa často miešajú s novými službami a preto ich nemožno umelo deliť. A tiež tu ide o verejný záujem. Je to záujem, ktorý zdieľajú všetci, aj komisia a preto by komisia e, v pozmenenej verzii oznámenia mala odrážať tieto veci a mala klásť dôraz na to, kde je skutočná zodpovednosť a to sú členské štáty. A musí to ísť ruka v ruke s ostatnými službami, ktoré sú v verejnom záujme, ktoré e, tvoríme spolu s Európskym parlamentom a radou. Ďakujem, teraz skončíme toto kolo a teraz e, ide kolo každý a, je, a e, teraz má pán Tomas Men slovo na jednu minútu. Okay, Dank, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Verejnoprávne vysielatelia e, e, sú dôležití. Ja som tu bol na vypočutí EPP a tam sa ukázalo, akú dôležitú úlohu zohrávajú e, tieto médiá pri kultúrnej diverzite sú tiež dôležitými poskytovateľiami e, zamestnania. Je preto veľmi nesprávne, aby sme tvorili veľkú administratívu a e, napríklad tie testy ex ante alebo e, ďalšie veľmi byrokratické úlohy Existujú tu už totiž e, verejné kontrolné orgány, a to sú e, rady, rozhlasové rady. E, tam kontrolujeme opatrenia, aby boli sú konkurencieschopné. Ja patrím do jednej takéto rady ako člen v Hesenskom rozhlase a dôveryhodnosť týchto rád je zaručená zákonom. Kontroluje nás verejnosť. A takto funguje účinná mediálna politika. Ďakujem, uh, madam Androla. Prepačte. Pani Zuzana Rojtová. Jedna minúta. Pán predseda. Vážený pán predseda, súhlasím so svojimi kolegami, že štátna podpora verejne prajného vyselania potrebuje legislatívne vyjasnenie. Napokon e, o tom e, už dlhšie voláme, potom už dlhšie voláme v Európskom parlamente, ale chcel by som upozorniť na ďalšiu urgentnú záležitosť, ktorú komisia musí čím skôr vyriešiť. E, spomeniem tri problémy. Jednak treba jednoznačne uviesť spoločné televízne antény ako výnimku podľa článku 5 informačnej smernice a treba to uplatniť aj na digitálne vysielanie. To trapí milióny občanov e, nových členských štátov vrátane Českej republiky. Po druhé, podpora vyššej úrovni spolupráce Národných rád pre rozhlasové a televízne vysielanie zo strany európskych inštitúcií, aby sa lepšie uplatňovali e, ustanovenia o verejnej službe a napokon lepšia koordinácia názorných dozorových orgánov ohľadom sankcií za nevhodné vyselanie, ktoré ohrozuje mravnú výhovu detí. Ďakujem pekne, pani komisárka, za odpovede. Ďakujem. A napokon pani mm, mm, komisárka Andrula Vasíliu. Poprosím vás, aby ste reagovali. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem vám, pani poslankyňa, pani poslanci, za veľmi e, plodnú diskusiu a to samozrejme odkážem svojej kolegyni pani Krúzovej. Chcela by som eh, nadvezať na mm, niektoré z vašich poznámok. Amsterdamský protokol poukazuje na potrebu eh, vyvažiť eh, mm, štátnu pomoc a jej účinok na hospodárskú súťaž. Chceme, aby členské štáty sa chopili vedúcej úlohy v tejto záležitosti. V opačnom prípade to budeme nutení robiť v Bruseli na základe stiažností. Našim cieľom je poskytnúť e, členským štátom viac možností, aby rozvíjali vyselanie vo verejnom záujme, pokiaľ e, to e, bude v súlade s ustanoveniami legislatívy o hospodárskej súťaži. Verejní vysielateľe by mali sa zapodevať naďalej inováciou, vzdelávaním a zábavou. Komisia súhlasí s týmito cieľmi. Samozrejme je na členských štátoch, aby sa rozhodli, ako financovať verejnoprávne vysielania a to je jasne uvedené v Amsterdamskom protokole. E, verejní vysielateľia e, budú mať možnosť e, voľne experimentovať pri uplatnení nových projektov. Návrh oznámenia jasne uvádza, že pilotné projekty sú vyneté z tejto skúšky. Vždy sme uznavali možnosť poskytovať finančné prostriedky pre cieľe verejnoprávneho vysielania, vrátanie e, e, rozličných vyvažených programov zo strany verejnoprávnych vysielateľov. A takto zostane aj do budúcnosti. Komisia chcela by e, zaručiť kombináciu verejnoprávneho a súkromného vysielania. Našim cieľom je podporiť verejnoprávnych vysielateľov, aby mohli využiť nové technológie, aby e, slúžili e, sociálnym, demokratickým a kultúrnym potrebám spoločnosti. Amsterdamská skúška umožňuje členským štátom poskytovať finančné prostriedky pre nové e, mediálne služby poskytované verejnoprávnymi vysielateľmi. umožňuje im udržať krok so zmenami v rýchlo meniacich sa podmienkach v oblasti mass médií. Zároveň je v záujme E, verejnosti a spoločnosti, aby sme zachovali stimul pre e, súkromných vysielateľov. Inovácia je dôležitá pre súkromných a verejnoprávnych e, vysielateľov z hľadiska realizácie cieľov Lisabonského programu. A je samozrejme, že verejnoprávni vysielateľa budú naďalej mať možnosť realizovať nové služby na komerčnom základe, budú to budú môcť robiť bez eh, eh, hodnotenia ex ante. Chcela by som eh, ubezpečiť vás, stení poslanci, že veľmi vážne pristupujeme k týmto konzultáciám opätovne posúdime e, e, návrh znenia, aby sme zohľadnili legitímne výhrady. Požiadam svojich spolupracovníkov, aby zohľadnili e, návrhy členských štátov a poslancov, keď budeme prehodnocovať tento návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka. A teraz, dámy a páni, a teraz uzatváram túto diskusiu a budeme pokračovať posledným e, bodom e, programu, a teda stručnou prezentáciou jednotlivých správ podľa článku 44 odsek 2 e, rokovacieho poriadku. Teraz